pán Legutko. A teraz pristúpime k návrhu menovaní zložení členov parlamentných výborov. Tam nebol predložený žiadny pozmenujúci návrh. A teda vyhlasujem návrhy tak, ako boli navrhnuté konferenciou predsedov za schválené. Pani Harms, máte slovo. Ja, Herr Präsident, Áno, pán predseda, my sme včera dostali veľmi smutnú správu z Čečenska. Tam e, nám všetkým veľmi známa žurnalistka Natália Estemírová zavraždená, našli ju mŕtvu potom, ako ju v Groznom, od, e, ako ju uniesli a našli ju na hraniciach medzi Čečenskom a Južným Oseckom. Tá Natália pracovala pre In Memorial v Čečensku a my by sme poprosili, aby ste dostali nášmu želaniu, aby sme tu v parlamente uh, Um, mali jednu minútu ticha za túto žurnalistku, ktorá bojovala za ľudské práva. Yeah. Sí, señora Harms. Áno, pani Harms.